predložil e, zoznam zmien v delegáciách a výboroch. Zoznam týchto mien bude priložený k zápisnici z plenárneho zasadnutia a bude považované za schválené. V prípade, e, že do konca dnešného dňa nebudú vznesené žiadne námietky a postupíme ďalej v našom programe.